przewodniczący! E, panie i panowie. Dobrý deň, drahé kolegyne, kolegovia, dámy a páni. Pokračujeme v zasadnutí. Zápisnicu včerajšieho zasadnutia máte k dispozícii. Má niekto nejaké pripomienky? Ak nie, tak tým je zápisnica schválená. Ďalším bodom dnešného programu je spoločná rozprava o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť ESVČ. Je to správa pána Elmara Broka a Guy Ferhofstata o Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Potom bude nasledovať e, vyjadrenie vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. E, vážená pani vysoká predstaviteľka a podpredsednička komisie, začneme našu diskusiu a ako e, prvý dostane slovo Elmar Brock, zástupca výboru pre zahraničné veci a správodajca na túto tému. Vážený pán predseda. Pani vysoká zástupkyňa, podpredsednička komisie, pán komisár, kolegyne a kolegovia. Máme za sebou prvý dôležitý krok pre vytvorenie Európskej zahraničnej služby, a to madrickou dohodou. Vieme, že to ešte nie je definitívne, pretože ešte stále je tu veľký manevrovací priestor pre spolurozhodovacie konanie v oblasti finančného nariadenia, služobného poriadku a tak ďalej. To sú všetko predpoklady vzniku tejto služby, ale myslím si, že táto dohoda nám už poskytla určitú istotu pri plánovaní. My ako Európsky parlament chceme povedať, že my chceme túto zahraničnú službu. E, bolo to želaním Európskeho parlamentu aj počas ústavného konventu. Chceli sme mať vysokého zástupcu, ktorý by koordinoval zahraničné vzťahy EÚ a ktorý by viedol zahraničnú politiku EÚ a ktorý by mal takisto službu k svojej k dispozícii, tak aby e, predstavoval stanoviska EÚ voči svetu, ktorý by vyjadroval aj jednotnosť a koherentnosť európskej zahraničnej politiky, tak aby sme neboli iba globálnym platičom, global payer, ale aby sme boli aj globálnym hráčom, global player. Dúfam, že táto dohoda zajtra získa väčšinu v Európskom parlamente. Je to nutný krok. Počas týchto rokovaní bolo dôležité, aby sme neustále dbali na ten najvyšší cieľ, a to spoločný záujem občanov Európy. A takisto, aby sme zaručili, že kompetencie a pridelenia nebudú tak menené, že to, čo teraz je už pod kontrolou spoločenstva, prejde e, do medzivládnej oblasti. Myslím si, e, že sa nám to podarilo, boli to ťažké e, korovania. Komisár povedal, že Európsky parlament možno v posledných mesiacoch urobil viac pre práva komisie ako samotná komisia. A dámy a páni, chcem ešte na záver povedať, že po počiatočnom váhaní teraz prišla aj ochota počúvať a aj ostatní už sú ochotní akceptovať, že Európsky parlament tu má právo spolurozhodovať, má právo niečo k tomu povedať. A e, toto viedlo k tomu, že je to takmer spolurozhodovacie konanie, toto, e, tento postup vypočutia, ktorý bol uplatnený je veľmi dôležité, aby okrem komunitárnej metódy boli posilňované práva aj Európskeho parlamentu v rámci toho, čo umožňuje zmluva. Toto sa dosiahlo. Ja ešte rozprávam. V oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, politiky sme v takej situácii, že v budúcnosti budeme poprvýkrát konzultovaní pred tým, ako sa príjmu rozhodnutia. Budeme mať možnosť, nie tak ako pri vypočutiach, ale po vymenovaniach, napríklad e, klásť otázky veľvyslancom, keď budú menovaní, a Okrem tej e, rozpočtovej právomoci a okrem ratifikovania zmluv s tretími štátmi v prechodnej fáze bude parlament mať aj informácie o zmierovacom konaní a preto bude umožnené, že parlament bude spoluorganizovať zahraničnú politiku. No a posledná vec. E, chcem povedať, že parlament nechce operatívnu zahraničnú politiku vytvárať. My chceme iba kontrolovať, chceme mať možnosť povedať nie, ak budeme chcieť, chceme mať možnosť rozhodovať o rozpočtoch, chceme mať možnosť kontroly a na to potrebujeme dostatočné informácie, tak aby sme mm, vyhoveli občanom a plnili tieto funkcie parlamentu. Myslím, že sme urobili ten potrebný krok vpred a ďakujem aj vysokej zástupkyni za to, že tie rokovania boli úspešne dovedené do konca. Ďakujem. Pán Elmar Brok for your speech. Ďakujem pekne za váš prejav. No a ja by som bol rád, keby všetci dodržiavali časový limit. Viem, že to bol dôležitý prejav, ale aj tak vás požiadam všetkých, aby ste dodržiavali čas. Už dovolte mi tiež privítať ďalšieho podpredsedu Európskej komisie, pána Ševčoviča. Srdečne vás vítam. Guy Verhofstadt. Ďalší spravodajca. Prosím, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, najskôr by som chcel poďakovať Elmarovi Brokovi a rovnako Robertovi Gualterimu, ktorí boli spolupravodajcovia, a ktorí viedli rokovania s pani Ashton, s komisiou a s radou. Služba bola zriadená No a myslím, že sa dá povedať, drahé kolegyne, kolegovia, že výsledok je uspokojivý pre všetkých. Môže ho podporiť všetky inštitúcie a právom naň môžu byť hrdé. Aj napriek včerajším pripomienkam francúzského premiéra, pana Fiona, povedal, že tá služba nemôže prekročiť isté hranice. Hranice Francúzska. Bohužiaľ, musím povedať pánovi Fionovi, že to je už neskoro, pretože s touto dohodou sme prekročili tie pomyselné hranice, ktoré mala francúzska delegácia. No a je to plné využitie a implementácia Lisabonskej zmluvy. V Lisabonskej zmluve sa predpokladá, a túto zmluvu ratifikovala aj Francúzsko, aby sme spájali zahraničnú politiku v budúcnosti. No a pán predseda, ja si myslím, my nepotrebujeme ďalšie dohady o, o službe, my ju potrebujeme využívať. Využívať na to, aby sme rozvinuli skutočnú zahraničnú politiku EÚ, pretože buďme úprimní, doteraz sme nemali skutočnú zahraničnú politiku EÚ. Ja si pamätám, keď som bol členom rady v roku 2002, tak sme na, sa irackou vojnou zaoberali približne 50 sekúnd. No a vtedy no, to bola najzávažnejšia otázka zahraničnej politiky. Európa vtedy nedokázala o tom hovoriť a že nehovoriac o tom mať nejaké spoločné stanovisko. No a v dnešnom multipolárnom svete nemôžeme tak ďalej pokračovať. Drahé kolegyne, kolegovia, teraz bude závisieť od pani Ashton, ako sa to bude vyvíjať. Myslím, že to je dnes, dnes náš hlavný signál. Služba bude potrebovať jasné smerovanie a vodcovstvo. No a zmluva pani Ešton vám dáva mnohé právomoci. Máte právo zvolať Radu pre zahraničné veci aj na poslednú chvíľu. Máte právo e, iniciatívy, pretože vy ste tiež podpredsedničkou komisie. Máte tiež zodpovednosť vypracovať všeobecné usmernenia o strategických záujmoch EÚ. No a všetky tieto zodpovednosti spadajú do kompetencií vás a vašej služby, alebo vašich služieb. No a dovolte mi ešte jednu radu na konci týchto rokovaní. Vybudujte službu ako nástroj spoločenstva. Úspech Európskej únie je založený na tejto osvedčenom spôsobe spoločenstva, alebo postupe spoločenstva. Len vtedy, keď sa používa, dosahujeme úspechy. Príkladom je vnútorný trh. Keď sa nepoužíva, tak výsledkom je stagnácia alebo regresia. Príkladom je napríklad reakcia EÚ na finančnú krízu. Takže len pomocou tejto metódy dosahujeme úspechy. No a je skutočne v záujmoch EÚ a všetkých členských štátov, aby sa vybudovala reálna zahraničná politika. No a tá odbornosť a skúsenosti, ktoré budete mať k dispozícii, prispiev k tomu, že záujmy EU sa budú identifikovať. No a samozrejme, a potom bude na Európskej únie, únii, aby ich aj obraňovala. Ja myslím, že čo je dobré pre Európsku úniu, to je dobré aj pre členské štáty. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán spravodajca, pani Katrin Ashton. Slovo dostávate vy teraz. Vážený pán predseda, vážení poslanci, ja som veľmi rada, že môžem s vami teraz hovoriť o jednej z najdôležitejších otázok európskej agendy, a totiž vytvorenie Európskej služby pre zahraničnú vonkajšiu činnosť Dovolte mi vyjadriť vďaku za konštruktívny prístup parlamentu a spravodajcov. Eh, Elmara Broka, Guy Ferhofstata, Roberta Galtieriho eh, počas celého procesu. A samozrejme aj výborom AFETA, DV, eh, výboru pre ústavné veci, pre rozpočet a rozpočtovú kontrolu, pre právne záležitosti. Pr- ich práca zlepšila znenie záverečného textu. A samozrejme by som chcela poďakovať aj predsedovi parlamentu. Spoločne sa nám podarilo v ostatných týždňoch dosiahnuť skutočne e, veľa. Ja zdávam hold e, všetkým e, členom kvadrilógu, pánovi Ševčovičovi, španielskému predsedníctvovi a ďalším kolegom na rade. No a mimoriadne som vďačná právnym službám, ktoré nám poskytovali podporu a právne poradenstvo počas celého procesu. Vážení poslanci, prišiel čas rozhodnúť ostatných mesiacoch sa veľa pozornosti venovalo inštitucionálnej komplexite mm, no a hľadanie základu je skutočne kritickou eh, službou, kritickou úlohou. Eh, dôvody, ktoré sú čoraz eh, zrejmejšie, keď som navštevovala vlády, vojenské misie, naše delegácie a programy na celom svete, a tak tie dôvody sa prejavovali ešte predtým, než pôjdem do detailov, povedz, dovolte mi povedať niečo k vízii budúcnosti služby. Parlament je najlepším miestom a dnešok najlepším časom na to, aby sme si pripomenuli, prečo je táto služba pre Európsku úniu taká dôležitá. A prečo treba zmeniť naše fungovanie v tom rýchlo sa meniacom geopolitickom prostredí. Nemôžeme si dovoliť nejaké omeškania eh, vo svete, ktorý sa mení čoraz rýchlejšie a kde sú problémy čoraz viac prepojenejšie. My potrebujeme obhajovať záujmy Európskej únie a európske hodnoty čo najúčinnejším spôsobom a musíme byť rovnako ambiciózni pri spôsobe, akým to budeme robiť Európska únia a členské štáty eh, majú mnoho nástrojov a zdrojov, a vzťahov a odborníkov na to, aby sme mohli budovať lepší, stabilnejší svet. Toto môžeme teraz všetko spojiť, aby sme vytvorili spoločné stratégie a maximalizovali náš dopad v teréne, hlavne v problematických častiach sveta, kde sú naše kroky najdôležitejšie. E, od Gazy do Haiti, do Afriky, na Balkán, to boli e, závery, ku ktorých som dospela. Európska vonkajšia činnosť bude zapájať vždy rôznych aktérov, je správne, ak rozvojová, rozvojová diplomacia funguje inak ako humanitárna pomoc alebo krízový manažment. Pán P. Balx, Kristalina Georgieva a Štefan Fule rovno s ďalšími kolegami majú jasné e, úlohy. No a ja vzdávam holta e, ich práci. Avšak e, podľa režimu Lisabonskej zmluvy máme možnosť spolupracovať v rámci jednej politickej stratégie. A to sa teraz stáva skutočnosťou. Moja vízia pre ESVČ je taká, aby naše hlasy boli vypočúvané, aby sme sa, keď sa zapájame, aby to prispielo k zmenám v živote občanov, pretože občania vedia, pred akými stojíme veľkými problémami. Pandémie, klimatické zmeny, nelegálna imigrácia, finančná hospodárska kríza, no a tie nás postihujú veľmi zle a účinne dokážeme proti nim bojovať len spoločne, pričom musíme využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii. Diplomáciu, civilné nástroje civilného a vojenského riadenia kríz, predchádzanie konfliktom, budovanie mieru, bezpečnosť a obrana. Samozrejme, je to dôležité pre budúcnosť Európy, ako aj celého sveta. Dámy a páni, ja som sa videla na vlastné oči, čo dokážeme. Keď som bola vo východnej Afrike, videla som, aké výsledky dosahujeme podľa pomocou našej operácie Atalanta, ale rovnako som videla dôležité budovanie kapacít a rozvojovú prácu na pevnenie. No a riešenie problémov na mori je vždy na pevnine. No a preto e, spolupracujeme s Andrisom Píbalksom, aby naše programy fungovali lepšie. No a keď e, sa vrátim a stretnem sa s predstaviteľmi e, Kenie, Tanzánie, Seychelov, Južnej Afriky, Mozambiku, regionálnych organizácií a Africkej únie, budem s nimi hovoriť o tom, ako my môžeme podporiť líderstvo a lídrov v Afrike, aby sme hľadali riešenia priamo v teréne a hľadali riešenia pre obyvateľov Somálska. Ja viem, čo robíme a rovnako viem, čo môžeme dosiahnuť v budúcnosti. Som veľmi ambiciózna, to musím priznať, ale myslím, že teraz je na čase, aby sme eh, išli vpred a aby sme čo najskôr spustili prevádzku Európskej služby. Na stole máme návrh ako horentný balíček. Vážený pán predseda, ja e, to formálne predkladám pre zápisnicu dnešného zasadnutia. No a dovolte mi sa teraz venovať niekoľkým špecifickým bodom, ako nájsť jasné záruky e, pre oblasti, ktoré sú dôležité pre parlament. Poprvé, je jasné, že vo všetkých oblastiach e, ktorých už dnes funguje, bude aj naďalej fungovať komunitárny prístup. Európska služba bude e, veľmi úzko spolupracovať so všetkými inštitúciami e, Európskej únie. Viem po druhé, aká dôležitá je zodpovednosť a myslím, že sa sme našli dobrý rámec politickej, pomocou politickej deklarácie o politickej zodpovednosti. Ja sa teším e, na veľmi intenzívnu výmenu informácií s Európskym parlamentom. No a zaistím, že moji kolegovia budú prikladať tomuto aspektu ich práce veľkú prioritu. Mnohé povinnosti, ktoré súvisia s mojou funkciou, mi nebudú dovolovať vždy sa zúčastňovať na zasadnutiach. Ale našli sme systém ľudí, ktorí ma budú nahradovať, Nahradzať Budú to členovia komisie, ale aj rady pre zahraničné veci, zástupcovia rotujúceho predsedníctva alebo toho tria predsedníckého Ďalej som veľmi spokojná, že eh, máme jasné garancie o stabilnom finančnom manažmente, eh, kde sa spomínajú veci ako aj udelenie absolutória, eh, rozpočtová kontrola a vedúci delegácií. Ja tejto veci prikladám veľkú, veľkú taký význam a preto som vytvorila manažerský tím, kde aj hlavný operačný úradník a generálny riaditeľia zodpovední e, za všetky veci. Môžem ďalej, e, v rámci rozvojovej politiky a rozvojových nástrojov sme vyriešili e, všetky veci. Môžete mi veriť, že rozvoj je centrom zahraničnej činnosti Európskej únie ako najväčšieho svetového donora. Naše programy spolupráce sú kľúčovou, kľúčovým prvkom v rámci našich medzinárodných vzťahov. A tak to bude aj v rámci nového lisabonského kontextu. Avšak e, rozvoj nemôžeme sledovať len e, sám o sebe oddelenie od zahraničných vzťahov. No a preto vytvárame silnú spoločnú platformu, ktorá nám umožní spolupracovať. Andris Píbalk, Štefan Füle a ja e, budeme pracovať na tom, aby boj proti chudobe a všeobecné e, rozvojové ciele boli súčasťou všetkých našich programov spolupráce. Po piaté, máme e, vyváženú dohodu o služebnom poriadku. Minimálne tretina e, zamestnancov alebo tretina zamestnancov bude z národných diplomatických služieb, aby sme dokázali využiť ich skúsenosti, ale súčasne minimálne 60 stálych zamestnancov bude stálych zamestnancov. A súčasne e, musíme zabezpečiť náležitú rodovú a geografickú rovnováhu. Ja osobne sa, osobne, ja osobne sa za to zasadím. Služba, ktorá zastupuje Európsku úniu, musí reflektovať aj jej rôznorodosť. E, to množstvo skúseností a jazykov, ktoré prinesú európsky diplomati, bude jedno z našich hlavných konkurenčných výhod po šieste videli ste moje prehlásenie o centrálnej administratíve EAS. A hlavnou vecou je, aby sme všetci rovnako chápali, ako, ten, ako služba bude pracovať. Je dôležité, pán predseda, hneď na začiatku a, robiť veci správne. A aby sme dokázali prispôsobovať služby novým situáciám. Ja zaistím, aby príslušné jednotky komisie sa zaoberali riešením kríz, budovaním mieru. No a štruktúry e, CSDP musia spolupracovať a využívať synergické efekty. A to v rámci e, mojej kompetencie a príslušnej štruktúre. Efektívna koordinácia prác rôznych oddelení v rámci e SVČ bude kľúčom k úspechu podľa mojich kompetencií plná koordinácia medzi všetkými službami eh, SVČ, hlavne medzi štruktúrami eh, SZBP a ostatnými, eh, ostatnými oddeleniami budú zaručené s ohľadom na špecifickú špecifickú povahu. Rovnako zaistím správnu koordináciu medzi špeciálnymi zástupcami EÚ a príslušnými oddeleniami e SVČ. No a na záver, pán predseda, Parlament vždy venoval veľkú pozornosť otázkam ľudských práv. Je to prioritou, alebo priorita, e, ktorú podporujem. A ja slubujem, že ja ako vysoká predstaviteľka budem e, pripisovať veľký význam dodržiavaniu ľudských práv, základných práv a riadeniu na svete. A to musí byť tou striebornou niťou, ktorá bude súčasťou všetkých našich politík. E, na vo všetkých relevantných eh, delegáciách Európskej únie. Budeme mať osobitné oddelenie pre tieto eh, otázky. Musíme podporovať efektívnu realizáciu eh, cieľov EÚ v oblasti ľudských práv. Dámy a páni, Európska únia potrebuje SVČ. Na to, aby budovala silnú zahraničnú politiku, potrebujeme integrovanú platformu na ochranu európskych hodnôt a záujmov na celom svete. Je na čase, aby sme začali využívať nástroje na naše ambície je dôležité uviesť tých pravých ľudí na správne miesta, aby začali pracovať. Ja dúfam, že podporíte vy aj rada. Je dôležité, aby sme teraz veľmi rýchlo postupovali s pozmeňujúcimi návrhmi služobného poriadku a finančného nariadenia, ako aj rozpočtu pre rok 2010. Ja vám ďakujem, tak ako na začiatku, za vašu spoluprácu a teším sa na vašu podporu. Dúfam, že zajtrajšie hlasovanie bude historickým krokom v rozvoji Európskej únie. Aj keď to ešte nie je náš posledný cieľ, je to e, kľúčová fáza pri realizácii našej vízie budúcnosti. Ďakujem pekne. Thank you, madam. Ďakujem, pani podpredsednička, vysoká zástupkyňa, pán Ševčovič. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení poslanci, vážené poslankyne, milá Kety, Najskôr by som chcel privítať eh, to parlamentné stanovisko a plne podporiť jeho prijatie. Pozitívne hlasovanie bude veľmi dôležitým momentom eh, vo vytváraní EEAS a bude to veľmi eh, dôležitým signálom, že táto nová služba má demokratickú podporu parlamentu. Toto rozhodnutie bude odrážať aj dôležitú úlohu, e, ktorú parlament bude v tejto novej fáze zohrávať. Chcem takisto veľmi oceniť intenzívnu prácu, ktorú odviedla Cathy Ashtonová ako vysoká zástupkyňa počas e, posledných mesiacov, pretože nie každý deň vytvárame takúto novú službu. Bolo to ťažké, komplikované, ale podarilo sa nám počas 7 mesiacov dosiahnuť politický konsenzus. 7 mesiacov uplynulo od vtedy, čo vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a je to naozaj úspech. Myslím si, že je to svedectvom toho, že Cathy Ashtonová naozaj dosiahla vyváženú, veľkú, dobrú, veľkú vyváženosť. Toto rozhodnutie eh, muselo prejsť eh, procesom demokratickej kontroly. Bol to veľmi dôkladný proces a s Miguelom Moratinosom a s ďalšími členmi Európskeho parlamentu, s pánom Brokom, s pánom Gatierim, e, spravodajcami sme diskutovali dôkladne a môžem povedať, že sme preskúmali každý článok, každé ustanovenie a naozaj môžem povedať, že v budúcnosti budeme vždy hľadať to najlepšie riešenie. Naša diskusia sa sústredila na tri oblasti. Prvá oblasť, ako dosiahneme to, že EEAS bude plnou, e, plnohodnotnou súčasťou nového systému. Myslím si, že toto sa nám podarilo. Budeme mať skutočnú európsku zahraničnú službu. No a e, druhá téma, ako zabezpečíme finančnú zodpovednosť primeranú. Skúmali sme rôzne alternatívy, rôzne možnosti. Samozrejme vytvárame niečo nové, budú tu tri e, zdroje ľudí, ktorí budú pracovať pre novú službu. Budeme tu mať rôzne zábezpeky, rôzne možnosti kontroly, finančnej kontroly. Myslím si, že to bude dobre fungovať v budúcnosti. No a tretia téma, tretia časť diskusie sa sústredila na rozvojovú pomoc. Ako ju manažovať primerane, ako zachovať komunitárneho ducha rozvojovej pomoci, ako zabezpečiť právo demokratickej kontroly tohto parlamentu. Myslím, že opäť sme boli veľmi vynachádzaví, kreatívni v tejto práci a myslím, že sme našli riešenie, ktoré obsahuje rôzne synergie. A združíme expertízu komisie členských štátov a našich delegácií a myslím si, že tento synergický efekt bude oveľa e, efektívnejší, keď budeme v zahraničí zastupovať EÚ. Veľmi sa teším na podporu komisie, na súhlas komisie koncom mesiaca. Komisia urobí všetko, čo bude v jej silách, aby spolupracovala s radou, so vysokou zástupkyňou aj s parlamentom, aby sme e, ukončili tie neukončené veci, ktoré sa týkajú služobného programu, rozpočtového procesu a finančného nariadenia. A ja už sa naozaj teším, ako začne táto služba fungovať od jesene tohto roka. Ďakujem. Ďakujem. Pán podpredseda Európskej komisie. Teraz v mene výboru pre eh, rozvoj vystúpi pán kolega Kačmarek. Pán predseda, pani vysoká zastupkynia, pán komisár, dámy a páni, výsledok rokovania je dobrý a konečný dokument je lepší, ako bol ten pôvodný návrh. Ja by som chcel stručne vysvetliť, o čo ide vo výbore pre rozvoj. My sme sa zamerali na niekoľko najdôležitejších záležitostí. Poprvé sme chceli, aby ciele spolupráce pre rozvoj boli silné zastúpenia v rôznych politikách Európskej únie pre eh, jedná sa autonómia. teda nechceli sme, aby rozvojová spolupráca bola len akousi mm, mrkvičkou arzenou diplomatických nástrojov a niekto to takto povedal a ďakujem vám, pani Vaštanova, za to, čo ste povedali, je to veľmi podstatné. Za druhé sme sa si prijali, aby kontrola operačných nástrojov bola jednoznačne kontrolovaná komisárom pre rozvoj a po tretie sme chceli, aby pracovníci novej služby boli nielen profesionálni diplomati z členských štátov, ale takisto aj zamestnanci, ktorí pracovali v rozvoji, v oblasti rozvoja obchodia a bezpečnosti. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem, ďakujem vám, pán kolega. A teraz pán kolega Ivo Strejček z Výboru pre medzinárodný obchod. Máte slovo. Pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, dámy a páni, Správa poslancov Broka a Ferhovstata o fungovaní európskej činnosti pre vonkajšiu činnosť je kompromisom a ako každý kompromis má svoje klady a zápory. Za hlavné pozitívum považujeme skutočnosť, že Európska zahraničná služba bude zodpovedná Európskemu parlamentu, pokiaľ ide o politickú a rozpočtovú kontrolu. Tento parlamentný dohľad by mal byť ešte posilnený, tak aby bol dostatočne zohľadnený aj postoj národných parlamentov, hlavne pokiaľ ide o zahranično-politické a bezpečnostné priority, ktoré bude Európska služba pre vonkajšiu činnosť mene v celej Európskej únie presadzovať. Pokiaľ ide o praktické fungovanie, škoda je, že správa nezahrňuje stanovisko výboru pre medzinárodný obchod EP, ktorý vo výbore domyselne podporili takisto poslanci EPP a AUDE. Jadrom tohto stanoviska bolo vyjasnenie kompetencií vo vzťahu ku generálnemu riaditeľstvu pre obchod Európskej komisie, ktoré v súlade s článku 207 a 208 zmluvy o fungovaní Európskej únie Ďakujem, pán kolega, prerušuje pán predseda. A teraz e, kolega Roberto Gualtieri za výbor pre rozpočet. Ďakujem pekne, pán predseda, mm, pani vysoká predstaviteľka, pán podpredseda komisie. Je zrejme, že tá správa, ktoré budeme hlasovať, nie je len jednoduchým stanoviskom, ale predstavuje výsledok intenzívnej e, rokovacej práce E, za ktorú chcem poďakovať vysokú predstaviteľku, španielské predsedníctvo. Toto bolo prerokované, kde Európsky parlament zohral rozhodujúcu úlohu preto, aby značne vylepšil ten konečný text, ktorý by mala rada schváliť. Kompromis, ktorý sme dosiahli v Madride, je plne koherentný s cieľmi, ktoré animovali teda naše, e, našu prácu, ktorú sme vykonávali spoločne s kolegom Brokom a Ferhovstátom. Pokiaľ ide o kompetencie, pos, pre posilnenie koherencie e, v, pre vonkajšiu činnosť, ale zároveň toto všetko bolo prepojené s e, európskou metódou, vypracovanou Európskou komisiou a takisto to bolo schválené zo strany Európskeho parlamentu. Takže takisto chcem povedať, vy ste spomínali tú červenú líniu, cez ktorú nemôže parlament prekročiť, že práve vďaka tomuto faktu, že tento parlament vedel plne a dynamicky vykonávať svoje výsady, možno, že je tu nejaká červená línia, ktorú sme prekročili, ale vďaka tomu bude mať Európa demokratickejšiu a európskejšiu, vonkajšiu a službu, ktorá bude môcť napomáhať vonkajšej činnosti Európskej únie bez toho, že by ohradzovala autonómiu alebo sebestačnosť jednotlivých politík, ako aj zodpovednosť komisie. Toto silné, jedno, rozhodné využíva, využitie Týchto našich výsad Európsky parlament bude naďalej využívať v nasledujúcich mesiacoch, aby sme mohli stanoviť rokovací poriadok tak, a potom regulačný, ako aj zamestnanecký alebo rámec, alebo rámec personálu, aby sme dohliadli na vytvorenie organizácie štruktúry, aby sme vlastne doplnili alebo teda splnili do bodky toho duha a, ducha a tie e, slova, ktoré boli spomenuté v Madride, aby sme posilnili tiež rozpočtovú e, časť aby sme dodali vysokej predstaviteľke, ako aj zamestnancom tejto služby, všetku alebo celú podporu Európskemu Európskeho parlamentu a aby ona mohla potom vykonávať ozajstnú zahraničnú politiku. Preto to naozaj táto dohoda v Madride predstavovala veľký medzník. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda a teraz kolega Kalfin. E, przejdziemy wobec tego do kolejnej wypowiedzi pani Ulrike Lunaczek. komisja... Takže ďalšia rečníčka, pani Ulrike Lunaček, pretože predrečník nie, nebol v plenárkovej sále. Ďakujem, pán predseda, pani Eštanová, pán komisár. Aj ja už mám na hlave, tak povediac, dva klobúky. Hovorím ako spravodajkyňa za ženský výbor, ale aj ako tieňová spravodajkyňa za zelených. Obe veci robím teraz v zastúpení. Zastupujem pani Francisku Brantner, ktorá porodila pred šiestimi týždňami malú cerku a preto mi prenechala svoju prácu. Chcem na jej mieste alebo v jej mene sa vám všetkým poďakovať za podporu a spoluprácu. Výbor pre ženské práva vidí ťažisko v otázke implementácie e, rodovej rovnosti e, pri obsadzovaní funkcií tejto novej služby. Podarilo sa nám v texte dohody zabezpečiť e, rodovú rovnosť. Pani Eštonová, vychádzam z toho a dúfam, že sa budete za to zasadzovať. Dúfam, že budete dodržiavať princíp rovnosti medzi mužmi a ženami, tak ako je to v článku 157 zmluvy o fungovaní EÚ. Dúfam, že tento článok budete implementovať, keď budete vyberať svoj personál a dúfam, že to bude e, tak na všetkých úrovniach, aj na úrovniach vedúcich delegácií. Ako tieňová spravodajkyňa e, zelených chcem pánovi Gualtierimu a pánovi Brokovi poďakovať za spoluprácu a chcem ešte povedať, že spoločne v porovnaní s pôvodným návrhom sme presadili veľa dobrých e, zmien. Bojovali sme za koherentnú spoločnú zahraničnú e, politiku EÚ a preto moja politická skupina podporuje dnešnú správu a budeme za ňu hlasovať aj zajtra. Silná štruktúra ľudských práv, rozvojová politika, posilnenie demokracie, demokratickej kontroly parlamentu. To tam všetko je. Budúci ambasádori EÚ budú musieť v budúcnosti absolvovať vypočutie v Európskom parlamente predtým, než nastúpia do svojej funkcie. Takisto kontrola rozpočtu. Ale trošku brzdíme svoj entuziasmus aj preto, že tu nie sú E, jasné štruktúry pre prevenciu kríz a pre krízový civilný manažment a takisto sú tu ešte nevyjasnené konzulárne služby. My sme chceli silnú e, štruktúru pre e, budovanie mieru pre zvládanie kríz, civilný krízový manažment a tak ďalej. Ešte tam nie je presne to, čo sme chceli v týchto oblastiach, ale pani Eštonová, keď budeme mať dobrú vôľu, určite sa to podarí presadiť, ale budete sa musieť snažiť aj o to, aby jednotlivé národné záujmy ehm, neboli v popredí také, ktoré sú skôr militaristické, tak ako napríklad záujmy Francúzska v posledných týždňoch. No a na záver chcem povedať, že potrebujeme spoločné európske konanie a prosím, vždy sa zaujímajte o to, či budete mať hlavne podporu parlamentu, nie podporu jednotlivých členských štátov. Ďakujem, hovorí predseda. Pán Kalfin prišiel, takže teraz má slovo. Vážený pán predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka, vážený pán komisár, jedna z najdôležitejších otázok, o ktorých sa hovorilo v minulých mesiacoch, bolo, bolo, boli kompetencie parlamentu nad rozpočtovou kontrolou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Bolo množstvo problémov a problematických otázok týkajúci sa transparentnosti a rozpočtu. Ja som veľmi rád, že sa nám podazi, podarilo nájsť dobré riešenia na prijatie uznesenia parlamentu o tejto službe. Nož, my sme presvedčení o tom, že politika a stratégia bude príjmaná všetkými inštitúciami. My sme sa snažili o to, aby sme vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť nebrzdili. No a dúfam, že sa nám podarí ukázať, že zavedené mechanizmy sú úplne funkčné a európsky daňoví po- poplatníci a ich záujmy sú chránené. Mene EPP, pán kolega Mario Mauro. Grazie. Ďakujem pekne, pán predseda, drahí kolegovia. Eh, to, čo sa deje každý deň na celom svete, čo skonkretizuje ešte vlastne tú požiadavku, aby čo najrýchlejšie bol tento e, Európska zahraničná služba operatívna, ako aj e, politická situácia nemôže byť považovaná len za akési východiskové bodo, ale za tiež aj pozitívny signál pre spustenie tejto Európskej zahraničnej služby. Jednotlivé ciele je to, sú, spočívajú v tom, že aby táto služba bola silná, aby tá Európa zohrávala dôležitú úlohu na medzinárodnej scéne, musíme si ponechať tú európsku metódu e, riadenia v samotnej službe a takisto zabezpečovať aj e, rozpočtový dohľad zo strany Európskeho parlamentu a ja som presvedčený, že toto nám tam umožní dosiahnuť citeľné výsledky. Avšak máme niektoré ešte body, ktoré musíme vyjasniť tie sú rozhodujúcejšie pre implementáciu tejto služby. Konkrétne myslím o dvojznačnú pozíciu jednotlivých vlád. Tie červené línie, ktoré spomínal kolega Gualtieri, môžu byť porušené práve aj dohodou v Madride, ale je to vlastne len neformálny plán, ktorý by mal odstrániť túto dvojznačnosť, tak ako to povedali viaceré kolegovia. Niektoré vyhlásenia, napríklad ministra Moratinosa zo španielskej vlády sú práve e, dôkazom toho, že tento výsledok môže byť ohrozený, keď sme hovorilo o Kube, že tento nástroj o bilaterálnych dohodách je oveľa lepší ako spoločné jednomyselné európske rozhodnutie. A to je nebezpečné. A teda, pani vysoká predstaviteľka, ideme proti obrovskému riziku, keď budeme podporovať túto dvojznačnosť pretože my sme síce dosiahli politickú dohodu, ale za tom v skutočnosti môžu sa skrývať mnohé snahy, ktoré by mohli ohroziť práve tento efektívny nástroj. A ja som presvedčený o tom, že získate ten výsledok, ktorý všetci si želáme. A teraz mene socialistov Európskeho parlamentu pán Hannes Svoboda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja myslím, že spravodajcovia, pán Ševčovič a hlavne Kety Ešton predložili veľmi dobrý návrh. Moja politická skupina to jednomyselne prijala a zajtra to s čistým srdcom príjmeme samozrejme že diplomatická služba dáva niektorým vládam šancu. Samozrejme, francúzska vláda má trochu iné problémy a tie červené línie mali stiahnuť. Nejde predsa o to a toho sa obla, obávajú obyvateľia, že sa nejak nafúkne diplomacia európska. Nie, nejde o nejaké e, zdvojenie diplomatickej služby, nie ide o posilnenie. A preto niektorí budú musieť stiahnuť svoje služby paralelne s budovaním Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. To my podporujeme. No a tým by jednotlivé vlády, Kety Ashton a celá služba dostali veľkú príležitosť. Ja dúfam, že belgické predsedníctvo bude prvým predsedníctvom, ktoré si túto šancu uvedomí, využije ju a Kety Ashton podporí samozrejme v spolupráci a po dohode s ministerstvami zahraničných vecí. Ale je, ide o to, do zahraničnej politiky viac zapájať e, Európu a teraz kolega Graf eh, Lambsdorff za skupinu ALDE. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme pred hlasovaním. Je čas bilancovať na eh, plusovej strane. Samozrejme je, že eh, v rámci služby vzniklo alebo padlo rozhodnutie o, o riadení, ktoré veľmi príjmame. Na druhej strane politická zodpovednosť to debatu v Bruseli a, Euró- a v Európe, pozrieme diskusiu o zahraničnej službe, silná štruktúra pre ľudské práva bola pre našu skupinu veľmi dôležitá, preto sa z nej tešíme. Ale je tu aj, e, sú tu aj negatívne stránky. Nepodarilo sa vám e, vytvoriť aj štruktúry, ktoré si zaslúhujú meno Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Áno, Európsky parlament tam bol zapojený ale Európsky parlament je, e, budete musieť byť e, zastúpení aj na iných miestach, e, myslím tu Malorku alebo Kiev. No a ďalej ste povedali, že ste videli moju deklaráciu týkajúcu sa centrálnej administratívy. Ja mám problém s tým, že sme videli dve prehlásenia. 48 hodín po dohode v Madride ste na Koreperi robili vyjadrenie, kde hovoríte tiež o protokole číslo 14 Lisabonskej zmluvy. A to je prehlásenie, ktoré podľa môjho názoru e, odporuje tomu, čo bolo dohodnuté v Madride. Dnes ste e, tu mali prejav pred volenými zástupcami e, európskych občanov. No a ja dúfam, že to nahrádza to prehlásenie z Koreperu z 23.6. Pretože nedá sa na jednej strane hovoriť o riadných štruktúrach na krízový manažment a na druhej strane na Koreperi hovoriť hovoriť mm, vyslovne len o CMPD. No a moja otázka je, či nahrádza váš dnešný prejav prejav z Koreperu. No a prosím, nehovorte mi, že medzi nimi nie sú žiadne rozpory. Nie, ten rozpor je úplne jasný. Takže buď príslušné štruktúry a vytvoríte niečo nové, ako povedal pani Lunáček, alebo máme problém. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega. No a teraz sa eh, pani Heidi Hautala v mene politickej skupiny Zelených. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela privítať tento výsledok, eh, hlavne kvôli tomu, že si myslím, že ľudské práva boli v rámci tejto novej zmluvy eh, plne zohľadnené. No a chcela by som eh, vyzvať vysokú predstaviteľku, aby túto zmluvu dodržiavala. Ja som veľmi rada, že centrálna administratíva bude mať eh, samostatnú jednotku, ktorá bude zodpovedať za dodržiavanie ľudských práv alebo za mainstreaming ľudských práv vo všetkých eh, politikách a stratégiách zahraničnej služby. Všetky delegácie Európskej únie v zahraničí by mali mať nejakú zodpovednú osobu za ľudské práva, ktorá sa bude na lokálnej úrovni zaoberať týmito otázkami. Európsky parlament, EEAS a vysoká predstaviteľka by mali eh, mať alebo mali pracovať v duchu Lisabonskej zmluvy koherentne a koherentné a silné vonkajšie služby. A teraz e, Kovačár Stenok, vážený pán predseda ESVČ, e alebo čo by sa nám viacej páčilo, Európska diplomatická služba, e, je, o ktorej, sa, o, o ktorej zloženie sa tak vážne diskutovalo, našťastie teraz skončila. No a vysoká predstaviteľka priznáva konsenzus britskí konzervatívci e, nesúhlasili veľmi s EAS, ale teraz sa, e, sa s tým zmierujeme, aj keď nie bez kritiky. Navrhuje sa tu e, kompromis, ktorý sa mohol však očakávať od nejakej hybridnej sui generis inštitúcie. Ja by som bol rád, keby sa viac zdôrazňoval medzivládny prístup na rade a, a rovnako niektoré politické, a, politické osobnosti, napríklad niektorí bývalí premiéry. A, a ja však vítam humanitárnu a rozvojovú a, pomoc e, a politiku v rámci EEAS. A rovnako právomoci parlamentu pre služobný poriadok a rozpočtovú kontrolu. No a na záver dúfam, že národní poslanci budú tiež zapájaní do formálnych štruktúr EAS e a jej kontroly, a to hneď od začiatku. To je veľmi dôležité, hlavne z hľadiska vojenských misií spoločnej bezpečnostnej obranej e, politiky. Naši národní poslanci musia byť o nich informovaní, ak majú tieto vojenské misie, mať aj podporu domáceho obyvateľstva ďakujem veľmi pekne. A teraz sa eh, kolega Vili Majer eh, v mene GUE NGL. Ďakujem pekne, pán predseda, pani Ashton, pán Ševčovič. Žiaľ Bohu, moja frakcia zajtra nebude bojovať pozitívne a, eh, a hlasovať teda pozitívne za túto Európsku zahraničnú službu. Ľutujem to, neurobíme to kvôli tomuto, že v tomto procese vytvorenia takéto služby, ktorá je veľmi komplexná, boli vyjadrenia niektorých členských štátov, ktoré boli proti. A po druhé, my sa domnievame, a to je zásadné pre túto službu že je potrebné vytvoriť štruktúru a takisto aj fiskalizovať teda túto službu. Toto sa nám nepodarilo dosiahnuť zo strany našej frakcie. Poprvé sa domnievame, že toto by sa nemalo zmeniť na len na akúsi inštitúciu sui generis, ktorá by zabezpečila, že Európsky parlament a národné parlamenty budú mať kontrolu nielen rozpočtovú, tak ako to bolo dosiahnuté v Madride, ale takisto aj politickú a politický dohľad. Musíme pripomenúť to, že sme jediná demokraticky menovaná inštitúcia v Európe tie e, vojenské štruktúry EÚ, e ako aj civilné a tieto štruktúry budú súčasťou e, tejto služby logicky vzhľadom na situácie na situáciu obrany, ja neviem, plánovanie treba z krízových situácií a tak ďalej, ako aj bezpečnostné služby. Myslím si, že je to veľmi veľká chyba toto prepájať sa s vonkajšou službou. Programovanie a vytváranie finančných nástrojov, obzvlášť eh, aj zvyšok teda týchto nástrojov z nášho hľadiska, nemá byť súčasťou tohto, tejto vonkajšej služby. Naviac eh, sa domnievame, že eh, tá vojenská zložka, ktorú bude obsahovať táto zahraničná služba, väčšia časť bude zložená z civilov, a toto môže spôsobiť, alebo toto by malo byť pod e, záštitou európskej obranej politiky a malo by to byť zabezpečené aj pri spolupráci, pokiaľ pôjde o určité e, konflikty. Preto teda táto naša frakcia nebude e, hlasovať za túto správu pretože pre nás sú naozaj tieto veci zásadné. Určite, že v Madride sme pokročili vpred, hlavne pokiaľ ide o rozpočtovú linku, ale všetci si uvedomujeme, že tu posledné slovo nebude mať Európsky parlament a teda na základe tejto úvahy my, naša politická frakcia bude, boja, bude bojovať a teda bude hlasovať takisto proti tejto správe. Ďakujem za vaše slova a teraz kolega. Pán eh, David Campbell Bannerman, EFD. Pán predseda, je tu niečo oveľa závažnejšie, pokiaľ ide o túto zahraničnú službu a je to zakorenené v oblasti medzinárodného práva a ide tu o otázku, čo konštituje národný štát podľa doho- dohovoru e, z roku 1934. E, sú tu tri definície štátu, populácia, jednotné teritorium a vláda a takisto schopnosť vstupovať do diplomatických vzťahov s inými štátmi. EÚ má tri z týchto charakteristik, Má permanentné obyvateľstvo. Sú to všetko občania EÚ podľa Lisabonskej zmluvy. Potom máme definované teritorium, takisto jasne definované hranice, E, máme vlády a Spojené kráľovstvo dlho argumentovalo, že Rada ministrov a e, komisia sú súčasťou vlády a to vedie k tej štvrtej charakteristike, teda schopnosť národného štátu vstupovať do diplomatických vzťahov s inými národnými štátmi. Pán predseda, domnievam sa, že prostredníctvom Lisabonskej zmluvy No, prostredníctvom pani Eštonovej a Európskej zahraničnej služby. Európska únia teraz má štyri charakteristiky, ktoré potrebuje podľa medzinárodného práva, aby sa mohla vyhlásiť za jednotný národný štát. Spojené štáty európske môže tak urobiť zo dňa na deň. Vidím, že mnohí ľudia tu v tejto sále tu to potvrdzujú a potvrdzujú moje slova. Ďakujem. You, ďakujem veľmi pekne pán kolega, aj ďakujem aj za spontánne reakcie. A teraz nezaradený Pán Lukas Hartong. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dnes popoludní diskutujeme o Európskej zahraničnej službe. Naša politická skupina je proti takejto služby. Je to e, je to výsledok hroznej Lisabonskej zmluvy. Holandské obyvateľstvo zamietlo túto zmluvu a teraz vidíme, že právom. Je to nedemokratický, nekontrolovateľný spôsob, akým sa teraz vytvára európska superdiplomácia. Nikto nevie, ako to bude v praxi vyzerať a medzičasom Európska únia strháva na seba stále viac a viac moci. Zahraničná politika nepatrí do rúk EÚ, ale do rúk členským štátom. Tie musia ostať suverénne. Okrem toho, plány pani Eštonovej budú stáť daňových poplatníkov veľmi veľa peňazí. Rozpočty sú už teraz prekračované. Pani Eštanová bude mať vlastné lietadlo pre seba, pre svojich pracovníkov. To bude každý rok stať milióny eur. A kedy konečne skoncujeme s týmito idiotskými vecami? Politická elita si robí v Európe, čo chce. Občania sa tomu prizerajú. Nemôžu na to nič povedať, ale účet musia zaplatiť. Čiže toto je určitá demokratická absurdita. Koho budú všetci títo e, diplomati zastupovať. Budeme mať potom v každom štáte aj holandské veľvyslanectvo, aj európske. Na koho sa budú potom obracať holandskí cestujúci v zahraničí? Tí predsa dostanú pomoc, ktorú potrebujú iba e, na holandskej ambasáde. Pán predseda, prosím, nechajte holandskú futbal aj zahraničnú politiku. Ďakujeme. Ďalší rečníci? Ďalší rečníci na zozname. Jose Ignacio Salafranca Sanchez Neira, 1 minúta 30. Pán predseda, pokiaľ ide o vyhlásenie vysokej predstaviteľka na hlasovanie zajtra, vlastne sa uzavrie takýto konzultačný program, e, proces. Chcem teda e, poďakovať všetkým za túto prácu, ktorú vykonali, hlavne spravodajcom zo strany Európskeho parlamentu, za to, že to naozaj reálne pretavili do praxe a že e, budú sa snažiť čo najrýchlejšie to implementovať v praxe, pretože tá Európska zahraničná služba nie je len našim účelom, ale je to aj nástroj, aby Európska únia mala vlastný politický nástroj, ktorý by bol účinný a ktorý by bol viditeľný. A ja som presvedčený o tom, že tie záruky, ktoré tu predložila e, baronka Eštonová, pokiaľ ide o politickú zodpovednosť, sú dostatočné. A sa doplňujú aj s výsadami, ktoré Európsky parlament má v rámci svojho konzultačného a asociačného informatívneho procesu. Môžete e, byť si istá, pani Aštonová, že tento parlament bude legálnym a účinným e, spolupracovníkom e, v rámci tohto procesu, tak ako sme to dokázali počas tohto procesu poč zo strany našej delegácie aj vo Washingtone a v Afganistane. Avšak musíte vedieť, pani Aštonová, že tento, táto zahraničná služba by mala byť účinnejšia ako to, čo máme k dispozícii v súčasnosti v mene EPP. Vám chcem vás ubezpečiť o tomto a takisto uh, dúfam, teda, že to bude úspešne dokončené. Ďakujem pekne, drahý kolega. A teraz eh, kolega Adrian Severin na 1 minútu 30. Dámy a páni, my potrebujeme aktívnu zahraničnú politiku no pod vedením alebo s ohľadom na naše spoločné ciele a hodnoty. A táto politika musí uznávať eh, hrozby bezpečnostné v celom svete. A to musí byť záujem eh, tak vnútri ako vonku EÚ. Takáto politika zameraná na budovanie kapacity EÚ, poskytovať eh, bezpečnosť svojim občanom a tvoriť prostredie vo svete, vyžaduje adekvátny inštitucionálny nástroj a to účinnú službu pre vonkajšiu činnosť. Treba si pripomenúť, že toto nie je orgán, ktorý bude rozhodovať. Je to nástroj spoločenstva, ktoré bude implementovať zahraničnú politiku a rozhodnutia a bude podporovať rozhodovací proces a to s rozhodovaním vysokej predstaviteľky a iných aktérov. Boli tu vyjadrené a všetky záujmy Európskej únie, rovnako aj, o, rovnako aj záujmy Európskeho parlamentu. Čo sa týka transparentnosti, e, rozpočtovej kontroly v prevádzke služby a aj konsolidovaného rozpočtu. No a parlament tak môže kontrolovať, e, či sú dodržiavané politiky a či sú aj účinné a efektívne. No a Takže požiadavky Európskeho parlamentu boli splnené a okrem toho sa predpokladá proces náležitej kontroly tak, aby sa riešili všetky problémy. A ja by som chcel pani vysokej predstaviteľke ešte zaželať. Hm, rečník je prerušený. Dobre, teraz dostáva slovo pán Dav. Ďakujem pekne. Pán predseda, zdá sa, že sme dospeli k širokej dohode o nástrojoch, procesoch a zamestnancoch. Teraz potrebujeme hovoriť o politike. My všetci sme boli dostatočne odvážni na porovnávanie a zrovnávanie národných zahraničných politík. No a ak sa nám nepodarí presediť sa v takýchto diskusiách, alebo ak sa nám nepodarí v diskusii presediť takýto argument, tak spoločná zahraničná bezpečnostná politika alebo spoločná bezpečnostná obraná politika nevznikne. Ja myslím, že keď je Ešton bude musieť eh, reagovať na niektoré veľmi tvrdé otázky. Napríklad, prečo 5 štátov ešte neuznalo nezávislosť Kosova? Prečo prečo môže Grécko blokovať vznik Macedónska ako štátu? prečo ešte stále trvá studená vojna medzi Tureckom a Cyprom. No a dúfam, že takéto otázky, takéto skutočne neúprostné otázky, prinesnú aj odvážne návrhy riešení. Napríklad návrh spustiť spoločnú misiu spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky na boj proti organizovanému zločinu. To je presne taká politika, ako v súčasnosti hľadáme a žiadame od Kety Ashton a jej e, služieb skutočne vrcholnej diplomacie. Želám vám veľa šťastia a ďakujem za vaše doterajšie úspechy. Ďakujem pekne, milý kolega. A teraz eh, kolegyňa Judith z Argentíny na jednu minútu. Dank u, voorzitter. Eh, mijn voorgangers van de... Áno, pán predseda. Eh, moji predrečníci zo skupiny Zelený už hovorili o situácii žien v tejto Európskej zahraničnej službe. Ja by som chcela zdôrazniť teraz spoluprácu na rozvoji ako európsky projekt. Spravodajca výboru pre rozvoj, pán Kačmarek, ktorý už by povedal, že spolupráca v oblasti rozvoja musí byť považovaná za akési korene vonkajšej činnosti Európskej únie a ja takisto som veľmi e, rada e, pokiaľ ide o návrh, ktorý bol predložený, pokiaľ ide o Európsku zahraničnú službu, kde zodpovednosť za rozvoj a za spoluprácu v rozvoji bude stále v rukách komisára Pibalksa. Práve on by mal zabezpečiť koherenciu tejto politiky a my ako zeleným budeme napomáhať, aby táto zahraničná činnosť išla práve v smere boja proti chudobe. Ďakujem. Ashley. Ďakujem pekne. A teraz pán Ashley Fox na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie je tajomstvom, že ja som bol proti zriadeniu EEAS. Podľa môjho názoru by zahraničná politika mala zostať výhradnou kompetenciou členských krajín. Ale ako pragmatik, musím akceptovať Európsku úniu, taká ako je a nejakú by som si ja predstavoval. Preto vítam dobrú prácu našich spravodajcov počas rokovaní s baronkou Eštanovou. Najväčší úspech je, že parlament bude kontrolovať rozpočet služby. V čase krízy musíme zaistiť, aby sa neminiali zbytočne peniaze daňových poplatníkov, ako napríklad na nejaké vzdelávacie inštitúcie pre diplomatov. Paninka Eštenová povedala, že rozpočet bude neutrálny. Ja mám pochybnosti o tom, či sa to podarí, ale ak máme slúžiť našim daňovým poplatníkom, tak ten slúb bude musieť byť splnený. Ďakujem pekne, drahý kolega. A teraz ďalší kolega Bastian Belder na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám e, dva dôvody, prečo som proti tejto správe pána Broka, pána Ferhovstata. Najprv kvôli tomu, že sa domnievam, že je tu naozaj veľký apetit e, pomoci zo strany kolegov, ak Európsky parlament bude implikovaný do tejto záležitosti, aj keď pani Eštonová bude zabezpečovať túto zahraničnú službu. Bude to práve zahraničná služba, ktorá bude riadiť celú činnosť. Moja druhá obava sa týka toho fungovania tohto, tejto zahraničnej služby. Nedávno sme videli skúsenosť e, s tými tým dvojitým žezlom, že to nebolo moc e, úspešné, takže ak by to nebolo dostatočné, tak tu máme e, ďalších, ďalšie tisícky diplomatov, ktorí majú dve žezla v ruke a potom aj všetky tie nejednoznačnosti, ako aj e, napätie, ktoré existuje medzi jednotlivými inštitúciami, budú toho svetkom. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán kolega Filip Klejs, e, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je dobré, že Európsky parlament má e, právo sa vyjadrovať k Európskej zahraničnej službe. My budeme e, kontrolovať najmä e, rozpočet a takisto vysoká zástupkyňa bude zodpovedná parlamentu v tejto oblasti. To je normálne v každom demokratickom systéme ale nemôžeme mať nejaké prehnané očakávania, ani občania nemôžu mať prehnané očakávania. Máme teraz Európsku diplomatickú službu, ale ak členské štáty nebudú mať spoločnú víziu zahraničnej politiky, tak potom táto služba ostane iba niečím prázdnym, nenaplneným. A preto, keď sa pozerám Napríklad na stránku parlamentu je tam článok s nadpisom Európska služba približuje diplomatickú službu občanom, ale ako to urobíme, to zatiaľ nikto nevysvetlil. Takáto propaganda sa postará o to, že stále viac a viac ľudí sa budú obracať chrbtom k EÚ. Ďakujem, pán Sarius Volžský. Ďakujem, pani Eštonová. Ďakujem, pán predseda. Pani Eštonová, tak ako povedal pán Charles Tenok, možno by sme ju chceli nazvať ministerkou zahraničia. Diplomatickú službu už tak dlho očakávame. Aby sme čelili novým výzvam, potrebujeme nové nástroje. Toto je ten nový nástroj. nástroj. Potrebujeme európsku diplomáciu, ktorá bude schopná hovoriť jedným hlasom a konať spoločne a takisto združovať zdroje Sú to detaily, technické detaily tej diplomatickej služby, ktoré musíme ešte vyriešiť. Bez e, silnej demokratickej legitimity diplomatická služba nemôže byť efektívna. Táto legitimita pomáha od Európs- pochádza od európskych národných parlamentov a ich práva kontroly. No a druhá vec, aby EEAS bola silná, musí byť zástupcom celej EÚ, čiže všetkých 27 členských štátov, malých, e, veľkých, nových, starých, od severu na juh, od západu na východ. Musí zastávať záujmy všetkých aj s ich e, rozdielmi. Musíme mať spoločnú identitu a spoločnú diplomatickú kultúru na základe geografickej vyváženosti. Dúfam, že nášmu parlamentu sa rozhodnutie podarí zlepšiť tak, aby nová služba bola komunitárnejšia a aby bola viac geograficky vyváženejšia a takisto aj finančne lepšie vyváženejšia. Pokiaľ ide o to finančné nariadenie, e, Parlament tu má spolurozhodovaciu právomoc, takže je to veľká príležitosť zlepšiť EEAS. Ďakujem. Ďalší rečník. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, e, pani Eštonová, kolegyne, kolegovia. Chcem vyjadriť uspokojenie s tým, že EEAS už nadobúda konkrétne tvary. Iba pred pol rokom mnohí kolegovia mali pochybnosti o tom, či sa Kety Eštonovej podarí e, vyhovieť novým výzvam novým zodpovednostiam. Ja si myslím, že tieto pochybnosti boli nepodložené. Pani Eštonová je veľmi zručná, podarilo sa jej poda- položiť základy tejto novej služby. Musíme uznať aj to, že dôležitú úlohu má Európsky parlament, ktorý spolupracoval na tomto od začiatku. A E, tento prístup bude pokračovať, keď budeme prijímať pozmenujúce návrhy k finančnému nariadeniu a k služobnému poriadku. Geografická vyváženosť je jednou z najkontroverznejších otázok. Týka sa to najmä nových členských štátov, ktorí nie sú veľmi dobre zastúpené v hierarchii. Ja zastupujem práve takýto malý štát a myslím, že mali by sme byť citliví k tejto e, veci. Iba tak sa nám podarí zaručiť, že všetci európsky občania budú dobre zastúpení v tejto hierarchii. Chcem takisto apelovať na nové členské štáty, aby e, školili svojich e, diplomatov, aby boli konkurencieschopní v týchto nových podmienkach. A takisto tu musia byť zásadné záruky toho, aby nedochádzalo k zneužívaniu moci v EAS a aby to naozaj bolo v záujme EÚ. Na 1 minútu 30 Charles Görens. Pán predseda, najprv by som chcel poďakovať Elmarovi Brokovi a Guy Ferhovstatovi za to, že presadili práva Európskeho parlamentu v oblasti zahraničnej politiky s ich politickým vlastným zmyslom. Obzvlášť chcem uznať to, že eh, úsilie bolo vyvinuté zo strany všetkých, pokiaľ ide v, politi- v oblasti politiky spolupráce rozvoja. Pán Pibelsk, pán, pán komisár Pibelks a ďalší pomohli k tomu, aby toto bola základná podmienka pre inštitucionálnu dohodu pre európsku politiku ďalšiu v budúcnosti. Toto neznamená, že by sme nemali e, sa snažiť nájsť synergické účinky pre túto zahraničnú službu. Nie, naopak, to je zásadné, tak ako to bolo povedané, aby sme ho pohovorili jedným hlasom. Čo je dôležité je to, že tí, ktorí sa budú vyjadrovať e, v, za Európsku úniu, neboli v rozpore s ministrami jednotlivých členských štátov a s tým, čo povedia. Je potrebné, aby všetci pochopili tento signál a preto je potrebné ozajstnú zahraničnú politiku EÚ, a je to naozaj obrovská výzva. Začína to tým, že musíme mať naozaj názor na veľké veci v zahraničnej politike, potom na bezpečnosť, ďalšie stanovisko k Turecku a nie dve rôzne stanoviska, proste vždy len jednoznačnosť. Tak ako ste už povedali, pani vysoká predstaviteľka, môžete si byť istá, že zajtra vám bude toto zhromaždenie tlieskať, ak sa toto dosiahne. Ďakujem pekne. Teraz pán Miroslav Piotrovský, jedna minúta. Ďakujem bardzo, pani Ďakujem pekne, pán predseda predseda, vážení dámy a páni, Európska Služba pre vonkajšie činnosť je vytvorená na základe Lisbonskej zmluvy, ktorá bola schválená bez referenda, čiže bez možnosti, možnosti aby občania Európskej únie sa k tomu vyjadrili. Tento projekt vlastne zanechal veľa bielých miest, ktoré sa mali upresniť a so znepokojením vidíme, že sú tu snahy o to, aby si niektoré štáty neobsadili určité posty. Takže nie je tu dostatočná konkurencia, hlavne sa neuplatňuje tá, e, to geografické pravidlo a táto služba je vlastne odrezaná od národných parlamentov. Nás nepokojuje, pre zo zahraničných výborov nebol schválený pozmeňovací návrh, ktorý by umožnil parlamentom členských štátov plne sa angažovať do dohľadu pre spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku a takisto aj politiku bezpečnosti a obrany. Tieto služby teda nemajú legitimitu prostredníctvom národných parlamentov. Je to teda tendencia vytvoriť nejaký zvláštny klub a odsúdziť ho národom Európy. Teda musíme sa zamyslieť, či v kontexte finančnej eh, krízy eh, zdvojnásobovanie, zdvojnásobovanie takýchto úloh a činností je naozaj potrebné. Ďakujem pekne teraz Arnaud tiens... Ďakujem, pán predseda. Pani Ashton, chcem vás jednoznačne podporiť za francúzsku delegáciu EPP a myslím si, že ten kompromis, ktorý kolegovia vyrokovali, je veľmi dobrý. Je to dôležité e, v, pri budovaní spoločnej e, európskej politiky. Je to dôležité aj pre politiku zahraničia, obrany a bezpečnosti. Vidíme tu každodenne rôzne výzvy, či už v Gruzínsku, v Somálsku alebo na Balkáne. A je veľmi nutné, tak si to želajú aj naši občania, to riešiť. Je tu takisto aj nová úloha parlamentu a interinštitucionálna štruktúra, ktorú vítame. Táto služba je nevyhnutný nástroj na to, aby Európska únia mohla mať spoločnú zahraničnú politiku. Je to potom táto politika bude koherentnejšia a efektívnejšia. Ja ako predseda podvýboru pre bezpečnosť a obranu v Európskom parlamente chcem povedať, že budete mať osobitnú zodpovednosť v krízovom manažmente. Vy budete riadiť to, čo je pridanou hodnotou EÚ. Je to tá civilno-vojenská kapacita. Tieto dve veci skombinované do jednej. Vy budete zodpovedná za to, aby ste zabezpečili, že Európska únia si zachová a dokonca zvýši túto kapacitu musíme zamietnúť rôzne podozrenia, rôzne e, spochybnenia, ktoré hovoria o tom, že tento, táto služba sa militarizuje. A takisto budete musieť e, sa zodpovedať parlamentu, aby ste potvrdili, že všetky činnosti tejto služby sú legitímne. Ďakujem, hovorí predseda pán Richard Howitt. Jedna minúta. Ja gratulujem pani Eštonovej aj kolegom z parlamentu k tomuto kompromisu, ktorý zachoval ambicióznu európsku diplomatickú službu, ktorá je inkluzívna a kombinuje všetky aktivity EÚ, ktoré sú nutné, takisto aj e, výhrady. A <clears throat> toto takisto ide proti tým, ktorí chceli zachovať e, byrokraciu. Ide o to, že ak chceme vyváženosť všetkých národov, tak musíme podporiť e, vysokú zástupkyňu, pretože e, tu na e, vlastne zlomíme tie starodávne koloniálne vzťahy medzi niektorými štátmi a bývalými kolóniami a takisto to bude úprimná politika do budúcnosti. Tí v parlamente, ktorí chceli túto tému odstrániť z tohto týždňovej agendy, musia E, uznať, že je potrebné pristúpiť k ďalšej fáze, zaoberať sa e, finančným nariadením. Prvé výročie e, vymenovania vysokej zástupkyne sa blíži a Európsky parlament by sa mal vyhlási, pardon, by sa mal vysloviť za a podporiť. Rečník bol prerušený. Ďalší rečník, pán Oren. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja myslím, že myšlienka Európskej služby pre vonkajšiu činnosť nie najlepšou. Je to dopad Lisabonskej zmluvy a ďalší krok k obrovskému štátu EÚ. Avšak ja, ako aj britský minister zahraničných vecí, teraz uznávame existenciu tejto služby. No a preto by som chcel požiadať vysokú zástupkyňu, aby nám prednesla záruky v súvislosti s touto službou. Poprvé, že nebude a to prináša dodatočné náklady pre rozpočet EU alebo národné rozpočty. Ďalej, že to nebude zasahovať do úlohy e, národných diplomatických zastúpení, hlavne e, do zastúpení Spojeného kráľovstva. Po tretie, že to nebude e, ďalším byrokratickým aparátom. A po štvrté, že to že bude podliehať dozoru tak národných parlamentov, ako aj tohto parlamentu. No a s ohľadom na jej zodpovednosti pre obranú politiku, hlavne toho, že sa rozdelilo fórum, na, ktorú, na ktorom národnom parlamente parlamenty dohľadajú na obranu a s ohľadom na fakt, že vojenské zložky sú podľa medzinárodnou kontrolou, potrebujeme konkrétne kroky. Dobre. No, pán predseda, hovorí pán Fan Orden, dúfam, že e, dúfam, že alebo chcel by som vás požiadať o úctu, aby ste nás nechali dohovoriť. Teraz pán Kaspari, ďakujem pekne. Európska služba pre vonkajšiu činnosť je ďalším krokom e, k spoločnej zahraničnej politike EÚ. Ja to pokladám za obrovskú príležitosť a vám, pani Baronka, želám e, veľa úspechov a veľa, veľa síl pri budovaní tejto služby a pri vašej činnosti v nasledujúcich rokoch. Chcel by som tiež poďakovať kolegovi Elmarovi Brokovi ja si myslím, že výsledky tých rokovaní, ktoré ste viedli nielen pre parlament, ale predovšetkým pre občanov Európskej únie, sú skutočne bezprecedentné. Avšak chcel by som sa sústrediť na zahraničný obchod. E, na rozdiel od SZBP už e, alebo nejaké spoločné zahraničné politiky. Spoločná e, politika pre medzinárodný obchod už existuje dlhé roky. No a to môže mať vplyv aj na EAS. Ja by som si však želal, aby tá spoločná služba nebola príliš silná a totiž, aby zahraničná politika neovplyvňovala alebo neblokovala ďalšie, ďalšie e, oblasti politiky, ako napríklad medzinárodný obchod. Myslím, že tu budeme mať pre sebou ešte veľa práce. Ja chcem poukázať na stanovisko výboru pre zahraničný obchod, ktorú napísal kolega Zahradil No a ja by som bol veľmi vďačný, ak by vaši kolegovia, pani Baronka, v nasledujúcich týždňoch eh, pri svojej práce zohľadňovali aj naše stanovisko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz kolega Thijs Berman eh, na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A pred pár mesiacmi sa alebo za pár mesiacov sa v súvislosti s EAS stalo skutočne veľa. Pri vymenovaní novej komisie som ja s mojou politickou skupinou kritizoval, že komisár pre rozvojový alebo humani- rozvoj a humanitárnu pomoc bude um, takým manažerom. Vtedy uh, s, tu bola hrozba, že sa rozvojová politika podredí geopolitickým cieľom, ale to bol uh, len cynizmus tá štruktúra sa teraz eh, veľmi eh, zlepšila. Eh, rozvojová politika je súčasťou zahraničnej politiky, no a pod dozorom Katrin Eštanovej, ale s jasnou zodpovednosťou za stratégiu, štruktúru a financovanie politiky. No a tak Európska únia môže zohrávať úlohu, ktorá je veľmi dôležitá pre boj proti chudobe a ochranu, ochranu práv obyvateľov tretich krajín. A my sa budeme zasadzovať za to, aby a to skutočne zodpovedalo realite. Ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu kolega Tomáša Poreba. Ďakujem pekne. Ja by som najskôr chcel zdôrazniť, že Európsky parlament a pochváliť spravodajcov v rokovaniach s vysokou predstaviteľkou. Vďaka tomu sme dosiahli riešenie, ktoré posilňujú potenciál novej služby. však nesmieme zabúdať na to, že keď sa budú obsadzovať nové funkcie, v rámci služby pre vonkajšiu činnosť. Nesmiem myslieť len na kritériá, ako je profesionalita alebo kvalifikácia, ale tiež musíme myslieť na geografické kritérium. Musíme myslieť na to, že schopní úradníci a diplomati z nových členských štátov úplne prirodzene nemôžu mať také dlhé skúsenosti z práce v unijných inštitúciách, avšak ich znalosti a kvalifikácie ich predurčujú k tomu, aby mohli zaujať vysoké funkcie v agentúrach novej služby. Ja preto apelujem na novú vysokú predstaviteľku, aby odvážne siahla pro Poliakov, Lotyšov, Litovcov, Slovákoch. To posilní potenciál novej služby a rovnako verím a to vám tiež srdečne želám, pani predsednička, tak podpredsednička, aby ste mali dosť odvahy jednala tak, aby ste dosahovali úspech. Pani Ingeborg Kresle, minúta 30. And Pani ministerka zahraničia, pán podpredseda, pán predseda, Gratulujem k tomu, že ste vytvorili 28. diplomatickú službu, ktorú sme teraz vytiahli z klobuka, ale nevieme, aké bude mať úlohy, aký bude mať personál, aké budú náklady. Nevieme presne, koľko zamestnancov bude mať, pretože e, budú napríklad aj externí dodávateľia služieb a tak ďalej. Čiže je to architektúra, ktorá má veľa slabých miest a bude to najťažšie kontrolovateľná služba Európy. A preto by som chcela na tomto mieste poznamenať, že by som vám rada verila, že budete uznávať e, naše právo rozpočtovej kontroly a právo absolutória. Ale prosím, presvedčte aj e, radu, že potrebujeme statement of assurance európskeho ambasádora. E, je to veľmi dôležité aj pre rozpočtový poriadok. To, čo teraz máme na stole, Zaoberajte sa tým a snažte sa prosím znížiť administratívne náklady. Využite najmä komisiu na to, aby ste pokryli tie administratívne požiadavky. Teraz to dlhujeme našim občanom. Musíme šetriť, musíme znížiť náklady. Prosím, zverejnite náklady tejto, tohto nového konštruktu a prosím, odstráňte E, potenciálne trenice medzi vašimi spolupracovníkmi a pracovníkmi komisie. Len tak bude táto služba budúcnosti úspešná. Ďakujem. Teraz pán Wolfgang Kreisl Dörfl. Jedna minúta. Kolegyne, kolegovia, spoločná európska zahraničná politika, ktorú tak zúfalo potrebujeme, snad jej už nič nestojí v ceste. Ak naše návrhy e, rozpočtového poriadku a služobného poriadku budú prijaté, ak niektorí zahraniční, ministri zahraničia a premiéry sa e, vzdajú konečne svojich osobných záujmov, tak potom sa nám to podarí. Ak sa nám nepodarí vytvoriť túto službu, tak na svetovej scéne nebudeme môcť, nebudeme mať o čom rozhodovať. Je mi v podstate jedno, z ktorých členských štátov budú pochádzať pracovníci tejto diplomatickej služby. Rozhodujúcim kritériom by mali byť e, ich zručnosti a schopnosti a ich vzdelanie. Je jedno, akú majú rodnú reč, Ide o to, aby e, boli zaviazaní Európe a nie národným vládam. Pani vysoká zástupkyňa, pani Eštonová, už ste dosiahli veľa. Prosím, pokračujte vo svojej práci. Naši občania e, to od nás očakávajú a my vás podporíme konštruktívne, ale aj kriticky. Ďakujem, hovorí predseda. Teraz pán Gržip, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku, tak Pán komisár, najprv by som vám chcel poblahoželať všetkým ku správe, ktorá hovorila o tom kompromise, ktorý nám zase umožní vytvoriť efektívnu službu pre eh, vonkajšie vzťahy. A dúfam, že zajtra to parlament schváli. S tým spojujeme s touto službou aj veľké nádeje. Pani Catherine Ashton sa tu e, zmienila o siedmých prioritách a ja tiež chcem zdôrazniť podporu ľudských práv a rozvojovej politiky. Zároveň by som chcel zdôrazniť, aké je dôležité toto riešenie, pretože v praxi budeme môcť vytvoriť takisto aj geografickú reprezentatívnu službu, čiže bude možné korigovať vlastné zamestnávanie, čiže to členským štátom umožní pochopiť, že ide o službu, ktorá sa vytvára v mene nás všetkých. To som chcel povedať a nie je to len moje očakávanie, že riešenie, ktoré schválí parlament, tiež bude rešpektovať rada. Ďakujem pekne a teraz pán Galár, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. Ja som spokojný s dosiahnutým kompromisom. Pokus rady privlastniť si exkluzívne diplomatickú službu sa nevydaril, zachovala sa komunitárna metóda, takisto aj rozpočtové a kontrolné právomoci parlamentu nejasnosti sa hádam vyjasnia, keď príjmeme finančné nariadenie a služobný poriadok. Ja e, mám nasledovnú výzvu. Mali by sme využiť tie možnosti, ktoré máme v zahraničnej politike. V predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach sme si už niečo vybojovali, ale tie možnosti, ktoré sme získali, nevyužívame plne. Ale aby sme tak mohli urobiť, potrebujeme lepšie spoznať e, tú zahraničnú kapacitu EÚ a Myslím si, že by sme mali opustiť ten náš kapitánsky mostík nášho výboru, našich výborov, nášho parlamentu a mali by sme ísť priamo do tých štruktúr, priamo na miesto, do diplomatickej služby, do terénu a spoznať to všetko a takým spôsobom budeme naozaj vykonávať naše kontrolné a dozorné právomoci. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Zozana Rojtová, minúta 30. Pane predsedo, služba vnejších vzťahov bude... Pán predseda, služba pre vonkajšie vzťahy bude viditeľný a významný nástroj zahraničnej politiky podľa Lisabonskej zmluvy. Potrebujeme konečne spoločnú zahraničnú politiku, nie len 7, 27 e, politík. Ocenujem to, že kolega Brok a Ferovšťat začali e, skoro vyjednávať z radov a uplatnili skoro 70 uplatnených e, zmien návrhov komisie, ktoré odrážajú naše hlboké presvedčenie, že diplomatické služby musia zastupovať úniu a musia presadzovať spoločné medzivládne záujmy, nielen parciálne záujmy národov. A preto je dôležité, aby programovanie a financovanie bolo realizované komisiou. Prepačte, Suzana nie tak rýchlo hovorí pán predseda a prerušuje rečničku. Takisto všetci diplomati by mali byť platení z prostriedkov únie podľa jedného kariérneho eh, poriadku, aj to je tá jedna tretina, ktorá bude nominovaná následne členskými štátmi. Tu určite spolupracovať s národnými diplomatickými zbormi, ale očakávame ich lojalitu voči spoločnej inštitúcii. Súhlasím s vysokou predstaviteľkou, že kvalita diplomatov bude prvoráda, ale upozorňujem komisiu na to, že budeme ostražito stráži takisto vyvážené geografické zastúpenia diplomatov a zamestnancov a to na všetkých úrovniach. Je to dôležité hlavne preto, aby všetky členské štáty prijali tieto služby ako svoju službu a stotušnili sa s jej cieľmi. Chcem apelovať na komisiu, aby aktívne strážila to, že tieto služby si nevyslúžia na to, že slúžia záujmom len niektorých veľkých členských štátov únie. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ak hovoríte príliš rýchlo, tak tlmočníci to nestíhajú. A keď pani poslankyňa namiesto 1,5 minúty hovorila minútu 20, takže mohlo to byť pomalšie. Ďakujem pekne. Ďalší rečník je Pavel Zalevský na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani Eštonová. Dnes máme pred sebou hlasovanie teda to sa bude odohrávať zajtra a ide o dôležitý dokument, ktorý sa stane základom pre fungovanie Európskej služby pre vonkajšie vzťahy. Takže my by sme chceli, aby to bola európska diplomacia. Vďaka Lisabonskej zmluve takúto šancu máme, avšak musím povedať, že proces vytvárania služby vyvolával určité obavy. Prvou obavou bola otázka prevodu kompetencií na pani Eštonovú, ktoré jej majú dať veľké krajiny. Je dôležité, aby veľké európske členské štáty si nebrali na seba zahraničnú politiku, aby sa naozaj mohla fungovať vďaka tomu spoločnému mandátu a kvôli tomu bude veľmi dôležitá otázka reprezentatívnosti. Je tu požiadavka, aby služba bola reprezentatívna, aby patričné e, zemepisné zastúpenie tam bolo zabezpečené a veľmi by som si prijal, aby sa o to postarala pani Štonová ako šéfka. Ďakujem pekne, pani Ria Omen Reutant. E, Minútu. Ďakujem, pán predseda. E, pán predseda, najprv by som chcela poďakovať nie len môjmu kolegovi, pánovi Brokovi, ale takisto aj kolegovi Ferfostatovi, ktorí obidvaja bojovali za to, aby Európa eh, mohla zaslať veľký signál eh, do sveta a tiež súhlasím s tým, že holandské úrady tiež bojovali za diplomatickú službu. Aké sú teda tie eh, zisky, tie pozitíva v tohto dohodu. Máme tu 75 zmien voči pôvodnému návrhu rady. Nejde o medzivládny orgán, ale je to vlastne európska metóda, ktorú sme použili. Európsky parlament má k tomu, čo povedať k rozpočtu a takisto vypočutie e, týchto mm, veľvyslancov a ako aj zastupcovia teda pochádzajú z európskych služieb a diplomáti môžu byť tiež súčasťou tejto služby. Prvý test e, sa bude e, čoskoro pred nami. Je to na vás, pani Eštonová, aby vy ste dohliadli na to, aby všetky tieto osoby mohli zabezpečiť to, že Európa bude hovoriť jedným hlasom všade na svete. Ďakujem pekne. Aj. Ďakujem pekne a teraz pristúpime k spontánnej časti našej rozpravy bez zoznamu rečníkov. Pani Bobinská ako prvá. Pán predseda, pani Eštonová, služba pre vonkajšie vzťahy vedie k posilovaniu Európy, bude zastupovať Európu, ale myslím si, že musí tiež realizovať to, čo je zásadné pre Európsku úniu a pre všetky naše krajiny, čiže ciele v oblasti energetickej politiky Európskej únie. Preto je veľmi dôležité, aby budúci pracovníci tejto služby boli špecialisti v rôznych oblastiach, nie len v diplomácii. Je dôležité, aby tu boli zastúpení odborníci na ekonomiku, e, hospodársky rozvoj alebo na oblasti energetiky. Preto aj e, princípy e, náboru pracovníkov musia byť natoľko pružné, aby sa nielenže splnila li tie geografické kritéria, ale aby sme mali aj prvotriedných odborníkov mimo verejnej správy. Tento postulát uplatňujú aj mimovládne organizácie a my sa domnievame, že to by nám mohlo pomôcť realizovať naše ciele. A preto teda aj napríklad e, zastupca DG Energetiky by tam mali byť zastúpení. Ďakujem pekne. A teraz pán Joan Mica Pasku. Jedna... Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Vytvorenie EAS je veľkým krokom vpred a správnym smerom. Okrem toho, to bude tiež e, veľká zmena paradigiem. No a keď e, byrokracia e, spomaluje odvážne iniciatívy. Teraz očakávame, že to bude naopak najmä integráciu zahraničnej politiky v EÚ. Ja by som chcel hovoriť teraz o, o rozdielných názoroch medzi našimi snahami poskytnúť E, službe e, riadne nástroje a e, neúspechom v praxi, pretože ak chceme zasia, teda zaručiť geografickú rovnováhu, tak síce prebiehajú pracovné pohovory, ale ak to je pravda, tak sa geografická rovnováha nebude zohľadňovať. Ja teda dúfam, že tí, ktorí budú rozhodovať, eh, by mali dodržiavať princípy, ktoré sa dohodli eh, v parlamente. No a čím skôr, tým lepšie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, teraz pán Ivo Vajdl na jednu minútu. Vážený pán predseda, vážená pani vysoká zastupiteľka, včera sme sa v parlamente ešte eh, tu bol pán, ktorý nie je diplomat a ktorý nie je politikom. E, hovorím o pánovi Johnovi Gintovi, e, ktorý je e, šéfom UMRI v Gaze. On nám povedal trochu viac o pásme Gazy a problémoch, ktoré tam sú, ako viac ako ktorýkoľvek politik, viac ako pán Blair, o ktorom nevieme presne, čo tam robí, povedal nám viac ako zahraniční ministri, ktorí neriešia problém Sýrie a Gazy. Ja by som chcel vám zagratulovať za zriadenie tejto služby a ďakujem vám za všetky snahy, e, ktoré ste investovali vy a vaši kolegovia do toho, aby táto služba bola čo najefektívnejšia, ale bude len tak efektívna, ako bude aj tvorivá. Bude to závisieť od intelektuálnych výstupov. No a ja dúfam, že zamestnáte a budete viesť skupinu veľmi kreatívnych ľudí. Ďakujem pekne. Teraz pán Isturis na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán eh, predseda. Myslím si, že je to veľmi dobrý dôvod pre všetkých, ktorí veríme v Európsku úniu, preto hlavne v tejto chvíli, v tomto období hospodárskej krízy a niekedy aj politickej krízy sa domnievam, že sme pokročili vpred. Urobili sme veľký krok pre vytvorenie a implementáciu eh, to, to služby pre vonkajšiu činnosť. Chcem teda poďakovať za to nielen vysokej predstaviteľke, ale takisto aj všetkým aktérom, ktorí napríklad ako Európsky parlament, môj dobrý kole, kamarát Elmar Brok, ktorí uľahčili vlastne implementáciu týchto potrebných eh, dohôd eh, na eh, toto dosiahnutie. To, čo ste povedali, pani Ashton, keď ste hovorili o tom, že treba brániť hlavne záujmy Európskej únie, chcel by som vám povedať, nie je to len rada, ale len taký komentár, Vzhľadom na eh, môjho, mm, to, čo povedal môj dobrý kamarát eh, pán Salafranka, eh, je treba, aby to bolo účinné, treba poníženie a teda a účinne k tomu pristupovať. Pán Fan Rompuy, prezident rady, myslím si, že aj vy takisto sa budete snažiť všetko toto spraviť a ja v mene našej frakcie vám chcem podporiť vás podporiť v tejto činnosti, ako aj podporiť všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré sme predložili v mene našej skupiny. Ďakujem pekne a teraz pán Ni Andrikiene. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem zagratulovať našim kolegom, ktorí prispeli k tomu, že obhajovali pozíciu parlamentu v rokovaniach s radou a s komisiou. Tým, že zriadili túto dôležitú polisabonskú inštitúciu, tak vyhoveli záujmom Európskeho parlamentu, ale aj celkovo európskej integrácii. Je dôležité, aby parlament zachoval komunitárnu metódu pri fungovaní EEAS, takisto by si mal uchovať aj právo rozpočtového dohľadu. Je dôležité, aby e, návrh uznesenia zopakoval aj požiadavku geografickej e, rovnováhy geografického e, spravodlivého prerozdelenia, pokiaľ ide o zamestnávanie personálu a musíme to neustále zdôrazňovať. No a na záver očakávame veľa od uh, nových nariadení finančného aj personálneho nariadenia, aby sa posilnila komunitárna povaha EEAS. Ďakujem. Teraz pani Ana Gomez, jedna minúta. Mikrofón. Mikrofón. O Serviço Europeu de Ação Externa deverá ser um instrumento decisivo para tornar coerente e eficaz o legítimo. Ďakujem táto služba by mala byť e, naozaj skutočným nástrojom na legitimné opatrenia Európskej únie. Ale teraz, e, aby sa to zrealizovalo, vysoká zastupkynia aj členské štáty si musia robiť svoju prácu, ale zatiaľ sa tak nedeje. Potrebujeme sa opierať o hodnoty, na ktorých sa zakladala Európska únia, ale toto sa všetko nestane, ak nebudeme dbať na ľudské práva, právny štát a demokraciu, ak nebudeme podporovať ženy a takisto bezpečnosť. Toto sú základy pre všetkých ľudí, ktorí budú pracovať v zahraničnej službe a ktorí budú e, tvarovať, realizovať zahraničnú a bezpečnostnú politiku. E, musíme mať jednotné e, kreslo v Bezpečnostnej rade OSN. Pani Eštonová, ja uh, dúfam, že čo najskôr budete informovať Bezpečnostnú radu. Ďakujem. Ďalší uh, rečník, ďakujem veľmi pekne. Je dobré, že sme sa tu dohodli na konsenze zástupcovia socialistov EPP aj mojej politickej skupiny ECR Eh, sa vyslovili k otázke geografickej vyváženosti. Malo by to byť samozrejmosťou. Druhá vec, táto služba by nemala nahradiť diplomatické služby. Myslím si, že takú ambíciu táto nová služba ani nemá. Eh, jasnými slovami to znamená asi toľko, že sa vo svojej službe, vo svojej činnosti by sa mala sústrediť na to, čo spomenuli už kolegovia, teda ľudské práva. To e, sú európske hodnoty. Preto apelujem na vás, pani Eštonová, majte na mysli obhajovanie ľudských práv a geografickú e, vyváženosť. Ďakujem. Teraz pán Andrews Browns, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne. Vysoká zastupiteľka by mala dostať mandát od rady a to o, tá obsahuje zastupcov členských štátov. Avšak dnes sme si vystu, vypočuli od spravodajcov, e, citujem, zahraničná politika nemôže byť e, predmetom renacionalizácie a že to poruší červené línie, ktoré e, položili členské štáty a ďalej, že zahraničná politika, um, do zahraničnej politiky nemôžu zasahovať členské štáty. Takže rada poskytuje mandát vysokej zastupiteľke, ale nemôžu do toho zasahovať členské štáty. Psávko jasne povedal, že inštitúcia, ktoré bude najbližšie EAS, e bude komisia. No a tej podpredsedničkou je vysoká zastupiteľka. No v prípade Lisabonskej zmluvy britská vláda hovorila s, alebo chcela odstrániť ten názov minister zahraničných vecí EÚ na to, aby sa vyhli referendum, referendum a na to, aby sa predišlo vytvoreniu nejakého superštátu. Ďakujem pekne. A teraz na záver, ako posledný rečník, kolega Luhan. My sme pripravení, eh, teda nachádzame sa pred veľmi dôležitou etapou, to vytvorenie služby pre vonkajšie činnosti je veľmi eh, dôležité, aby eh, to bolo čo najrychlejšie prijaté pre implementáciu tejto služby, aby teda služba mohla ešte pred koncom roku začať svoju činnosť a aby mohla zapracovať všetky zmeny, ktoré sú stanovené v zmluve. Čo je však menej isté v súčasnosti je ten spôsob, akým budeme môcť zabezpečiť geografickú rovnováhu v tejto službe. Mhm. tejto Európskej službe pre vonkajšiu činnosť nové členské štáty a obzvlášť treba e, Rumunsko, naša krajina, ktoré boli medzi poslednými, ktoré vstúpili e, do EÚ, budú mať e, veľmi malé zastúpenie v, v tejto službe, ktorá bude ďalej riadiť eh, zahraničnú činnosť. Ja sa chcem teda spýtať, eh, ako vysoká predstaviteľka môže eh, tento nedostatok odstrániť. Myslím si, že má už jasnú víziu v týchto rozdieloch, ktoré existuje, pokiaľ ide o zemepesné zastúpenie, pokiaľ ide o riadiace funkcie v rámci tejto služby. služby. Ďakujem pekne, kolegovia. A teraz, eh, pani vysoká zastupiteľka, podpredsednička komisie, máte slovo a priestor na eh, zodpovedanie otázok. Vážený pán predseda, vážení poslanci, ďakujem veľmi pekne. Na úvod by som ešte raz chcela poďakovať všetkým, eh, ktorí podporili všeobecne alebo kvalifikovane zriadenie tejto služby pre tých z vás, ktorí sa to nepáči, tak dúfam, že čas vás presvedčí o opaku a že budete súhlasiť s tým, čo sa nám spoločne podarilo vytvoriť. No a okrem toho, ja som nikdy netvrdila, že budem mať vlastné lietadlo. A keby mi niekto ponúkol lietadlo, tak eh, to by bolo iné, ale ja som nikdy netvrdil, že bude mať. Dobre, teraz pár konkrétnych bodov, ku ktorým sa viackrát vyjadrili poslanci. na úvod niečo, čo povedal pani Lunáček, a to je potreba e, zohľadňovať rovnosť príležitosti. Nie je to len otázka rovnosti príležitosti, ale aj e, rovnosti prístupu. Zajistite, aby procesy a postupy, ktoré zavedieme, aby umožnili e, geografickú rodovú rovnováhu, o ktorej sa tu hovorilo. No a ja skutočne mám veľa skúseností s tým, aby naše e, postupy to umožnili. A tak to budem robiť aj ďalej. E, pán Kalfín, pani Gresle hovorili o zdrojoch. Ja úplne chápem a uznávam, že musíme využívať naše zdroje optimálne. Uvedomujem si, e, že táto služba vzniká v období hospodárskej krízy. Ale aj napriek tomu chcem, aby služba fungovala efektívne a optimálne využívala zdroje. No a čo sa týka zamestnancov, viackrát e, toto zaznelo. V súčasnosti je 8, tam 800 zamestnancov, približne tretina e, je v zahraničí. E, Francúzsko má 6300, Holandsko 2000, no sú štáty, ktoré majú menej Avšak eh, toto je... A, takže toto sú čísla, aby ste mali predstavu. No a ja žiadam eh, štáty, aby fungovali pod lisabonským režimom, tak, eh, že tá práca, ktorú odvádzali rotujúce predsedníctva, už teraz neodvádzajú. A to znamená, že niektoré z našich delegácií, a hlavne v New Yorku a Ženeve, kde by mm, boli dodatoční zamestnanci, aby sa dodatoční zamestnanci každého predsedníctva, tak to teraz odpadne. No, takže my chceme účinnú službu, ktorá bude odvádzať tie, tú činnosť, na ktorej sme sa všetci zhodli. No a ja som presvedčená o tom, že zaručíme pri tom plnú transparentnosť a ja som veľmi presvedčená, že Európsky parlament bude zohrá dôležitú úlohu pri udelovaní absolutória a pri rozpočtovej kontrole. No a špecifická otázka pána Lambsdorfa, ktorú ste mi položili ja trvám na tom, čo som povedala dnes. E, máte pred sebou text, na ktorom sme boli sa dohodli s parlamentom. Myslím, ďalej pán Tenok a viacerí ďalší hovorili o zapojení národných parlamentov. To je veľmi zaujímavé a tie štruktúry, ktoré plánuje založiť v rámci EAS, sa budú zaoberať vzťahmi s Európskym parlamentom, ale tiež vzťahmi s národnými parlamentami. Ja by som chcela povedať, že ten deň, kedy som cestovala medzi, z Moskvy do Kieva a, a do Bruselu. Bohužiaľ na Majorko som sa nedostala, tak som sa chcela stretnúť so všetkými predsedami výborov pre zahraničné veci a zo všetkých štátov. budem pokračovať na jeseň vďaka belgickému predsedníctvu. Ja sa veľmi teším. Záleží mi na práci s národnými parlamentami. Rovnako uznávam, že by sme mali mať príležitosť, aby rôzne ľudia mohli byť súčasťou služieb. Eh, pán Usakis je vedúci našej delegácie v Afganistane, v Afganistane tiež bol minister zahraničných vecí a diplomat. A vidím, že eh, sú tu teda záležitosti, kde môžeme využívať požiadavky zmluvy, ale využívať aj doratočné možnosti, ktoré čo nám zmluva umožňuje. Pani Hautala, ďakujem za vašu podporu. Ja budem veľmi úzko spolupracovať s výborom pre ľudské práva a iste ako viete, snažíme sa maximálne podporovať ľudské práva pán Sariuš Volsky a mnohí ďalší, pán Vigenín, pán Petrovský, pán Poreba a ostatní, všetci hovorili o tej dôležitej otázke geografickej rovnováhy. Neviem, čo by som k tomu mohla ešte dodať. Ja sa zavezujem dodržiavať tieto zásady geografickej rovnováhy a v budúcnosti uvidíte, ako sa mi to podarilo. Pre mňa je absolútne jasné, že pôjdeme podľa zásluh kompetencií Chcem, aby všetci posielali tých najlepších ľudí. A keďže už začínajú pohovory, to je skutočne to zodpovedá aj pravde. A musím povedať, že sú to všetkých častí Európskej únie. No, v prvej v prvej šarži a potom v druhej šarži uvidíme, akých ľudí príjmeme a budeme sa snažiť v maximálnej miere zohľadniť geografickú a rodovú rovnováhu. Avšak, čo sa týka rodovej rovnáhy, musíme podporovať viac ženy, aby predkladali svoje žiadosti o zamestnanie. Ak e, potrebujeme ich viacej. No a rovnako aj vy môžete robiť viac. Ale ku geografickej rovnováhe sa ešte vrátime a budete to môcť e, zhodnotiť z tohto bodu. Ja sa tomu absolútne zavezujem. No a čo sa týka tam John hovoril o zvýšení kapacity našej činnosti v teréne no už myslím, že posledné udalosti to demonstrujú a jasne ukazujú. Viete, že ja v nasledujúcich týždňoch budem veľa cestovať aj na Blízky východ a budeme sa snažiť o riešenie situácií v pásme gazy. A iste aj viete, že sa zapájame do problémov v Kyrgyzstane a na mnohých ďalších miestach, kde chceme preukázať našu podporu, podporu pre občanov a využiť možnosti pre našich kolegov Kristýnina Georgieva. A Georgieva prináša svoju pomoc. Nuž, vážení poslanci, myslím, že som zodpovedala všetky tie najväčšie a najčastejšie otázky. Ešte raz by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do tejto diskusie, hlavne spravodajcom, vám, pán predseda, ale aj jednotlivým poslancom, ktorí vyžili čas na rozpravu so mnou. Ja vám veľmi pekne ďakujem a myslím, že čo sa na čo teraz púšťame, môže byť, na to môže byť parlament skutočne hrdý. Ďakujem pani vysoká zástupkynia, podpredsedníčka komisie a teraz e, pán komisár v mene Európskej komisie, pán Maroš Ševčovič. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem oceniť e, širokú podporu Európskeho parlamentu pre zriadenie Európskej diplomatickej služby. Ja verím, že zajtrajšie hlasovanie bude historickým krokom pre Európu. Bude to deň, kedy sa EÚ vydá smerom e, silnejšej prítomnosti na globálnej scéne. Potom sa budeme musieť čo najviac e, zamerať na ukončenie práce, ktorá je ešte stále pred nami, čiže finančné nariadenie, služobný e, poriadok a takisto pozmenenie rozpočtu. Komisia bude parlamentu nápomocná. Takisto sme pripravení skúmať všetky možnosti, ako by komisia mohla poskytovať e, služby EAAS formou dohôd o poskytovaní služieb a podobných nástrojov. Som presvedčený, pán predseda, že EEAS prinesie silnejšie synergie, väčšiu efektívnosť, viac koherentnosti a lepšie služby pre európskych občanov, ktorí budú v zahraničí a budú potrebovať pomoc. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán podpredseda. Teraz pán kolega Guy Verhofstadt spravodajca. Pán predseda, chcem sa poďakovať najskôr všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili v diskusii za podporu, ktorú dali pánovi Gualterovi, pánovi Brokovi aj mne. A chcem povedať, že nerozumiem niektorým vyjadreniam, ktoré hovoria, nie národné štáty majú mať exkluzívnu kompetenciu nad zahraničnou politikou. Ale v akom storočí to žijú títo ľudia? Máme tu predsa terorizmus, to sa predsa nezastaví na hraniciach. Členské štáty a takisto tu máme klimatické zmeny. Ako môžeme riešiť e, problémy klimatických zmien, keby sme hovorili, že iba národné štáty môžu o tom diskutovať? A potom ako to vyriešime s migráciou, s migračnými tokmi? Čiže naozaj ja mám niekedy dojem, že mnohí naši kolegovia, ktorí, ktorí sú skeptickí voči tejto novej službe, e, nežijú v našom storočí a ešte stále chcú mať tú rovnováhu moci medzi eh, európskymi mocnosťami, ale my dnes žijeme v multipolárnom svete, kde každý musí povedať svoje. No a ďalší prvok. Každý hovorí, že bude to stáť veľa peňazí, veľa peňazí daňových poplatníkov. Naopak, pán predseda, toto ušetrí peniaze, táto nová služba EEAS, pretože pre viacero členských štátov EÚ to vytvorí možnosť znížiť ich, objem ich konzulárnych služieb v mnohých štátoch sveta. Čiže toto bude nástroj na šetrenie peniazmi. No a tretia vec, myslím si, že toto je začiatok EEAS, to je diplomatická služba, ktorú potrebujeme na vytvorenie zahraničnej politiky EÚ. Ja som si vždy myslel, že najskôr musíme vytvoriť diplomatickú službu, až potom budeme mať zahraničnú politiku EÚ. Bez takejto diplomatickej služby tá zahraničná politika nemôže predsa fungovať. Bude mať 27 rozličných podôb aká je ďalšia fáza. Ďalšia fáza je, že musíme viac pracovať na európskej obrane, pretože diplomacia bez obrany nemôže fungovať, tam niečo chýba. Čiže, pani Ashton, toto je vaša ďalšia výzva, aby existovala v budúcnosti skutočná európska obranná politika. Ďakujem, pán spravodajca. Teraz pán Elmar Brok. Herr Präsident, meine Damen und Herren, 70 Dámy a páni, 70 obyvateľov Európy všetky sa vyjadrilo, že potrebujeme viac spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. A žiadne číslo pre Európu nie sú také vysoké, vysoké ako v tejto oblasti. A tam je to zatiaľ najslabšie, ale ľudia to chcú, avšak hlavné mesta to nechcú. A teraz nejde o to, nejde o suverenitu, ale odburávanie, ale Ide o to, že spojíme suverenitu, tak ju získame pre našich občanov, aby sa dokázali presadiť v tomto svete. O to ide, o nič iné. No a k tomu má prispieť aj táto služba. Pani vysoká zastupiteľka, ďakujem za váš prejav. Ja predpokladám, že parlament eh, všetko, čo ste prislúbili, eh, bude aj splnené, bude to uvedené v zápisnici z dnešného zasadnutia. Vy ste nám to dnes prislúbili, takže teraz sa môžete už venovať realizácii. Chcel by som poukázať ešte na to, že pri spravodlivom rozdelení pracovných pozícií, aj čo sa týka e, zamestnancov komisie, že to ide o top pozície, ale nie o nejakých generálnych, a že generálni tajomníci a ich zastupcovia nebudú vymenovaní len z rady No a v našom legislatívnom uznesení sme to tiež vyjadrili, čo si myslíme o služebnom poriadku, kde chceme, aké zmeny, aké máme predstavy. Vážená pani Eštanová, chcel by som poukázať aj na to, že e, tá hora papierov na, na stole pani Kresla nie je nejakou hrozbou, ale je to pre veľkého záujmu výboru pre rozpočtovú kontrolu a vašu prácu. No a dámy a páni, ja by som chcel poďakovať mojim kolegom Gualtieremu a Ferhovstatovi za výbornú spoluprácu a z ľudského hľadiska. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom, vám, pani Eštonová, aj Polovi Kristofersonovi, ale aj ďalším kolegom z komisie parlamentu. Ale dovolte mi tiež že dnes tak výnimočne poďakujem Eve Palatovej, ktorá odviedla mimoriadne dobrú prácu. Thank you much once again. Ďakujem veľmi pekne, ešte raz. Ďakujem pekne, pani Eštanová, za vašu vynikajúcu prácu a spoluprácu s Európskym parlamentom v priebehu ostatných mesiacov. No a, a ďakujem aj kolegom ktorí rokovali, pánovi podpredsedovi komisie Ševčovičovi, všetkým spravodajcom, predsedom výborom, výborov a všetkým vyjednávačom. Vynikajúca práca, ďakujem pekne. A tento bod teraz končíme.